Rady a komisie ohľadom procesu integrácie Kosova do Európskej únie. Predovšetkým nám slovo pánu ministrovi Kundersovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, dámy a páni, dovolte, aby som privítal najprv váš nedávny súhlas so stabilizačnou dohodou v súvislosti s Kosovom. To bolo dôležité rozhodnutie Teraz pracujeme na jej dokončení a nadobudnutí účinnosti, čo náskôr stabilizačná asociačná dohoda je prvá komplexná dohoda medzi EÚ a Kosovom a podľa mňa vysiela dôležitý politický signál podpory, čo je veľmi dôležité pre budúcnosť Kosova. Veľa bude teraz závisieť od toho, ako sa bude táto dohoda implementovať, ako ľudia zacítia na vlastnej koži výhody, čo to prináša. Preto je dôležité, aby sa Kosovo zameralo na implementáciu dohody, aby zlepšili fungovanie právneho štátu, hlavne nezávislosť súdnictva. Kosovo musí tiež zintenzívniť boj proti organizovanému zločinu a korupcii a musí mať dobré výsledky vo vysokosledovaných prípadoch. Podľa nás politická situácia v Kosove si momentálne vyžaduje riešenie. Odsudzujeme používanie násilia hoci ktorou stranou. Treba začať politický dialog a e, realizovať reformnú európsku agendu. Všetci politickí aktéry sa musia angažovať, aby prekonali ťažkú vnútornú politickú situáciu a pohli Kosovo vpred Politická stabilita je veľmi dôležitá pre stabilizáciu európskeho procesu. Asociácia a stabilizácia kračajú totiž ruka v ruke. Stabilizácia v tomto kontexte znamená aj normalizáciu vzťahov so Srbskom, dosiahnutú pokrok. O tom sme už hovorili v predchádzajúcom kole. Pokiaľ nebude stabilizácia viditeľná, ťažko sa bude dať pohnúť v asociácii. Belehradsko-Prištinskom dialogu sme v minulých rokoch videli veľký pokrok a významné dohody, čo bolo nie vždy politicky jednoduché. Je to všetko stále veľmi veľké politikum, ale rozhodujúca vec. A preto je dôležité, aby teraz Kosovo realizovalo rýchlo svoju časť dohodu, dohody bez ohľadu na vnútorné problémy, pre ktorými stojí Minulý týždeň som sa stretol s premiérmi Mustafom a Vucičom, čo ma veľmi povzbudilo, lebo potvrdili posilnený dialog medzi oboma krajinami. My budeme pozorne sledovať tento vývoj, budeme podporovať Kosovo, najmä budeme sa snažiť pomôcť v oblasti sociálnej a ekonomickej, pomocou technickej pomoci, napomôcť ekonomický rast, zamestnanosť pretože to sú najväčšie problémy kosovčanov. Niekoľko slov k e, procesu vízovej liberalizácie, to je politická priorita Kosova. E, komisia vyhlásila, že Kosovo dosahuje pokrok vo všetkých oblastiach tejto dohody, ale ešte zostávajú otvorené oblasti, kde nie sú splnené ciele. Teraz je dôležité, aby Kosovo dosiahlo tu pokrok a naplnilo všetky kritéria a potom sa rada vráti k tejto otázke a rozhodne. Julex stále podporuje reformy a fungovanie právneho štátu v Kosove. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán minister za úvodné slova. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Hánovi. Nech sa páči. Pani predsednička, pán minister, dámy a páni, len pred dvomi týždňami som sa vám prihovoril, aby som sa poďakoval za vašu podporu rozvoja vzťahov medzi EÚ a Kosovom a podporu stabilizačnej a asociačnej dohode, ktorú sme vyjednali s Kosovom. Chcem sa znovu poďakovať výboru pre zahraničné otázky a pani Lunaček spravodajkyni za ich podporu hlasovanie v tomto parlamente, ktoré preukázalo veľkú podporu dohody, sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom v Prištine a v Bruseli. Rade to umožní prijať neskôr mesi- tomto mesiaci dohodu a v Prištíne to pripomenulo, akú podporu má v Európskom parlamente. Teším sa na SEA a dúfam, že e, veľmi rýchlo ju budeme implementovať. To prehlbí nielen naše politické vzťahy, ale zabezpečí to aj predvydateľnejšie podnikateľské prostredie. Bude to viesť k rastu a tvorbe pracovných miest. Ja dúfam, že politickí vodcovia v Kosove využijú túto príležitosť prijatia e, asociačnej a stabilizačnej dohody na to, aby si sadli za stôl a vyriešili politické problémy, ktorých dostali do patovej situácie. Táto paralýza v Prištine trvá pridlho a spôsobila veľa škody. Opozícia sa musí vzdať násilia, obštrukcie a musí začať konštruktívnu prácu. Správa z roku 2015 ukazuje, že Kosovo musí riešiť štrukturálne reformy. Eko- nezamestnanosť je veľmi vysoká, ekonomický rozvoj je nedostatočný. Potrebujeme vidieť výsledky v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. To isté platí aj pre nezávislosť súdnictva Pokrok by mal dať ľuďom v Kosove, obyvateľom Kosova perspektívu lepšej budúcnosti. Stabilizačná asociačná dohoda toto všetko obsahuje. Kosovo musí realizovať všetko, čo sa dojednalo a taktiež musí zabezpečiť, že sa jeho orgány stanú funkčné. Potrebujeme mať jednotlivé komory, ktoré budú funkčné. Je to dôležité pre imič krajiny, pre európsku budúcnosť. Podobne musí Kosovo pracovať aj s našou komisiou pre právny štát ILEX v rámci mandátu. Je to právny záväzok v rámci SAD. Je dôležité, aby Kosovo dosiahlo výsledok. Nám tu v parlamente tiež na tom záleží. Potom je tu otázka vízového styku, e, kde sme dospeli k záveru, že sú tu ešte určité požiadavky a kritéria, ktoré musí Kosovo naplniť, skôr ako sa bude pokračovať v rokovaniach. Kosovo pracuje na tom, aby naplnilo tieto odporúčania a ja dúfam, že veľmi rýchlo budeme môcť začať riešiť otázku liberalizácie vysového styku. Dovolte, aby som sa ešte raz poďakoval vám všetkým za podporu a teším sa na našu debatu. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, pán Marias nám povedal, že sú technické problémy s tlmočením do grečtiny. Dúfam, že sa tento problém dá vyriešiť, inak budeme musieť zavolať technika, ale možno, že to bola len otázka nejakého tlačítka. Teraz dám slovo pani Lunaček, spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, pán minister, kolegovia. Kosovo je najmladší európsky štát. Sú to dva týždne, odkedy uplynulo 8 rokov od vyhlásenia nezávislosti vo veľmi zložitej situácii. A je tam mnoho mladých ľudí, ale aj starších, ktorí chcú, aby sa ich krajina stala plnoprávnym členom EÚ je to veľmi proeurópske občianstvo tam a v posledných rokoch došlo aj k pokroku, ako to spomenul pán komisár, aj ako pán minister Zaradu. Stabilizačná asociačná dohoda sa tu odhlasovala pred dvomi týždňami a veľmi rýchlo nadobudne účinnosť. Taktiež sa dosiahol pokrok v dialogu medzi Kosovom a Srbskom. Nie je to uspokojivé, ale predsa len sa dosahuje pokrok. Takže vidíme, že sa niečo deje, ale stále to nestačí. Tento parlament podporoval nezávislosť Kosova od samého začiatku a musíme na tom pracovať s komisiou aj s radou, pretože táto krajina ešte nie je e, plne uznaná všetkými štátmi EÚ. Napríklad, keď hovoríme o tom, je to problém, ak by sa malo Kosovo stať súčasťou Europolu alebo Interpolu, čo je dôležité pre boj s organizovaným zločinom, alebo napríklad, ja neviem, členstvo v UEFA, alebo v iných, alebo v Eurovízii a podobne. A to sú veci zase dôležité pre občanov. A tu treba spraviť viac a potom liberalizácia vízového styku, ako sa spomínalo, pretože ten pocit, že ste niekde zavretí. Predstavte si, že žijete v malej krajine, Všetci, všetky krajiny okolo vás sú členmi EÚ, môžu slobodne cestovať, navštevovať priateľov, rodiny, pozoruhodnosti, pamätihodnosti a oni nie. I keď ich starí rodičia rodičia v Juhoslávii pred 25 rokmi to mohli robiť, Takže tu treba na tom popracovať. Kosovo musí spraviť nie, samozrejme viac, ale aj komisia sa musí snažiť, aby sa veci pohli vpred hneď, ako dá komisia zelenú, tak aj rada by mala promptne reagovať, aby mohli občania slobodne cestovať. Teraz domáca kríza v Kosove Je to problém medzi opozíciou a vládou, blokovanie parlamentu. násilie v parlamente. Vyzvala som k riešeniu, pokojnému mierovému riešeniu. E, vyzvala som ich, aby sledovali výzvu prezidenta, aby pokračovali v rokovaniach. Ale čo sa týka rozhovorom medzi Srbskom a Kosovom, už iba pár viet, je dôležité implementovať príslušné texty, ale taktiež to musí byť v súlade s e, tým, čo ako rozhoduje ústavný súd v Kosove, pretože ústavný súd je súčasťou systému, takže toto je taktiež dôležitý aspekt. Ďalšie dô, detaily sú v správe. Už nemám čas hovoriť úplne o všetkých. Ďakujem vám za dobrú spoluprácu a dúfam, že tento parlament podporí, ako podporoval aj doteraz, e, e, reformné procesy a integráciu Kosove. Ďakujem. Teraz pán Adaktuson na minútu a pol. Pani predsednička, Správa, pokroková správa komisie prichádza vo veľmi dôležitých časoch pre Kosovo. Tento parlament práve odhlasoval e, stabilizačnú asociačnú dohodu a to je dohoda, ktorá je nielen dôležitá pre hospodárstvo, ale aj pre integráciu Kosova do EÚ. Napriek tomu, napriek týmto novým krokom je treba robiť ešte ďalšie. Napríklad, čo sa týka liberalizácie vízového styku, mnohí z nás dúfajú, že komisia stanoví, že príslušné kritéria boli už splnené. A vieme, že toto bol dôležitý signál pre Kosovčanov, že proeurópske stanovisko tejto krajiny prináša výsledky. Po druhé, čo sa týka e, menšín a otázky menšín a väčšín, to je veľká otázka. E, v Kosove ďalš, ďalej byť vykonať ďalšie kroky na ceste k normalizácii vzťahov so Srbskom. Je treba, aby vláda a opozícia v Prištine konštruktívne spolupracovali. To uznesenie, o ktorom tu dnes diskutujeme, pani Lunačak veľmi dobre pripravila a toto uznesenie odzrkadľuje všeobecné stanovisko tohto parlamentu. A my chceme podporovať Kosovčanov na ich ceste do EÚ a EPP podporí v finálnom hlasovaní toto uznesenie. Ďakujem. The next speaker is... Ďalej, pán Panzeri. Grazie, presidente. Ringrazio... Ďakujem, pán pre, pani predsedajúca, chcem poďakovať pani Lunáček za odvedenú prácu, pokiaľ ide o pokrok Kosova. E, situácia v Kosove je jasná situ- prechodná situácia a ako už bolo povedané, podpis a schválenie tejto e, stabilizačnej a asociačnej dohody zo strany EÚ je veľmi dôležitým krokom. Potvrdilo sa, že Kosovo má perspektívy pridať sa do Európy. My všetci si myslíme, že vznikli podmienky na to, aby sa Kosovo priblížilo Európskej únii. Správa Lunáček jasne ukazuje, akým smerom máme pokračovať. Je potrebné skonsolidovať to, čo už bolo urobené, aby sa znormalizovali vzťahy so Srbskom. Ďalej je potrebné rozvíjať reformnú politiku úsilie na reformu e, verejnej správy je veľmi dôležité, avšak politizácia e, všetkých krokov je veľmi nebezpečná a znepokojujúca. Hovorí sa tu o konkurencieschopnosti, o tieňovej ekonomike a o nezamestnanosti, ktoré brzdia možnosti e, rastu tejto krajiny, aj rozvoja tejto krajiny. Treba tieto veci riešiť veľmi seriózne, rovnako ako aj otázky spojené s právnym štátom, boj proti korupcii, organizovanému zločinu a tak ďalej. Toto všetko treba riešiť. Musíme si uvedomovať, a, že toto všetko sú e, základné podmienky k tomu, aby Kosovo malo perspektívu e, okrem riešenia problémov násilia ku ktorým dochádza, je urobiť všetko preto, aby sa prekonali ťažkosti a nedôvera týchto krajín, ktoré ešte stále e, neuznali tento dôležitý štát. Dúfam, že ho čoskoro uznáme všetci. Ďakujem. Ďalej pán Žambacký. Na minútu a pol. Pani predsednička, pán komisár, pani Lunaček, kolegovia. Chcem sa poďakovať pani Lunaček za jej prácu na uznesení a za celkový príspevok k aproximácii Kosova k EÚ. Myslím, že aj tieňoví spravodajci odviedli dobrý kus práce pri príprave konečného textu uznesenia. S textom som veľmi spokojný, odráža mnohé problémy krajiny, má konštruktívne odporúčania Rieši sa aj otázka národnostných menšín a vyzývame Kosovo ďalšiemu úsiliu k, ohra- k e, ochrane práv Gorania Bulharov. Poukázali sme na to v rokovaniach s delegáciou Kosova. Ale je tu jedna výzva, ktorú nemôžem plne podporiť. To je liberalizácia vízového styku. Ja a ECR si myslíme, že víza sa nemajú liberalizovať predčasne, skôr ako krajina nesplní svoje všetky podmienky. Nesmieme zabudnúť na balkánsky batalión ISISu, kde sú mnohí občania Kosova, Bosny a Hercegovany. Nie komisia, ale Kosovo musí posilniť svoju prácu, aby preukázalo skutočný pokrok v boji proti korupcii, organizovanému zločinu a preto naša skupina bude žiadať osobitné hlasovanie, samostatné hlasovanie o liberalizácii vízového styku, ako som povedal pani Nulaček. Ďakujem vám, pani Nulaček, a dúfam, že uznesenie sa prijíme veľkou väčšinou. Ďakujem veľmi pekne a teraz ide Ďakujem veľmi pekne. Sú krajiny, ktoré chcú odísť z EÚ a sú krajiny, ktoré vyvíjajú unislie na stop. Európa je wonderful world, by sme mohli povedať. Chcem pani Lunáček zo srdca poďakovať za jej správu. Mohli sme spolupracovať vo veľmi príjemnej atmosfére so všetkými kolegami a výsledok eh, zohľadňuje aj posledný vývoj a vidíme, že obe strany sa snažia v Kosove nájsť e, riešenie a dohodu. Preto je tam tá posledný pozmenujúci návrh. Dúfajme, že sa to podarí. Potom dneska príjmame veľmi dôležité uznesenie. Vidíme pokrok a môžeme dúfať, a pred 15 rokmi kolegovia som stala na hranici medzi Kosovom a Srbskom tam, kde teraz dochádza k výmene štud študentov, sa vymieniali predtým nepriateľské útoky. Aj Kosovo odviedlo veľké úsilie v posledných rokoch. Prijalo nové zákony, pripravilo si víziu pre krajinu, ale samozrejme zostávajú ešte body, ktoré si vyžadujú pozornosť. Boj proti korupcii, sloboda tlače. Žijeme v čase, keď mnohé štáty v únie ťarbavo e, reagujú na to, čo sa deje v oblasti pristahovalcov imigračnej krízy. Vidíme tu deti, ktoré sa potulujú bez rodičov, 10 tisíce, ktoré zmizli. A to sú všetko ľudia, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť. A tu je Kosovo tiež našim partnerom. Musíme mu pomôcť. Komisia hovorí, že možnosť liberalizácie vizového styku, ak sa splnia všetky požiadavky. Mali by sme o tom v budúcnosti debatovať, či je Kosovo už bezpečnou krajinou. A takže e, ďakujem vám za pozornosť a budem hlasovať za toto uznesenie. Ďalším rečníkom je e, pán Permoj. Ďakujem, pani predsednička. Máme tu e, ďalšiu kapitolu tejto bubliny e, európskej nadintegrácie, ktorá jedného dňa praskne a teraz vlastne e, bomby NATO podporovali e, kriminálnych živlov z, e, z Kosova. Treba sa pozerať na ex-ministra tejto krajiny, ktorý bol, Taci, ktorý bol obvinený z, z pašovania zbraní ľudí, ako to urobila Karla Del Ponte. Niekto súdil tieto zločiny? E, samovyhlásená republika Kosovo nepatrí do NATO, do OSN a stále e, platí uznesenie 1244 Bezpečnostnej rady OSN. A ja si myslím, že Európska únia by v tomto rámci mala pomôcť k tomu, aby došlo k politickej dohode a nie e, k existencii akéhosi E, štátu, ktorý je skôr vojenskou základňou USA. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Majer. Ďakujem, pani predsednička. Kosovo je srdcom Srbska a ja sa čudujem, že tu o tom diskutujeme, že diskutujeme o európskej integrácii Kosova. Nebolo by E, lepšie hovoriť kolegovia o integrácii celého Srbska, lebo Kosovo je provincia v srdci Srbska a srbska, srbské obyvateľia sa tam vyhlásili za menšinu. A ak si zoberieme moslimskú väčšinu ako zásadný základ preto, aby sa táto krajina uznala, tak potom budú nasledovať ďalšie regióny v Európe, ktoré chcú to isté. A pre nás je aj dôležité zniže, zničenie srbskej identity v tomto regióne. To je smutná skutočnosť. Nedávno došlo k, e, k zabraneniu útoku v Klašere Tečali a Balkán jednoducho e, bublá a vyvíja sa tam radikálny salafistický islám. To vieme všetci tu v parlamente. A preto na Balkáne sa budujú aj e, tábory pre nových rekrutov a to určite nie je v našom duchu a zmysle. Ďalším rečníkom je pán Sinadinos. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem. E, skutočnosť je, že tu hovoríme o integrácii Kosova do EÚ, je e, je takmer utopia, veď my všetci dobre vieme, že sú tu finančné a geopolitické záujmy. Môže mi niekto vysvetliť, ako môžeme akceptovať integráciu tejto malej krajiny, e, kde nie sú rešpektované kodaňské kritéria, priestor, ktorý bol obývaný Albáncami a e, ktorí majú túto perspektívu, zatiaľ čo to bolo vyhlás, e, zatiaľ čo toto je E, predmetom vyhlásenia ich e, vodcov, čo sú bývalí UCK a bývalí kriminálnici. A stále sa tam ešte e, živí nenávisť voči susedným národom. Je to srbské územie a o čo tu vlastne hovoríme dnes? Skončíme s touto komédiou, konajme správne. Opätovne je potrebné E, spojiť Kosovo, pripojiť Kosovo k Srbsku. Takže teraz sme e, skončili s predstaviteľmi politických strán a najprv máme teraz ďalšie kolo debaty. Prvým rečníkom bude pán McAllister. Pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne, od Európskej rady v Tesaloniky dva platí, že všetkých šesť krajín Balkánu má mať jasnú európsku perspektívu. EÚ to potvrdzuje podpísaním SAD medzi EÚ a Kosovom. Parlament to pred dvomi týždňami ratifikoval, čo len potvrdzuje tieto snahy. Avšak nepokoje na uliciach Prištiny a situácia v kosovskom parlamente E, tvorí nový obraz Kosova v očiach verejnosti. Je jasné, že slzný plyn nemá čo robiť v parlamente. To nemôže byť súčasťou fungujúcej demokracie. Preto by sa vláda aj opozícia mali čo najskôr dostať za jeden stôl a diskutovať o politickom smerovaní krajiny. A ešte niečo k rokovaniam so Srbskom. Obaja premiéry, e, Vucič aj Mustafa, si zaslúžia môj rešpekt za úspechy, ktoré dosiahli v Bruseli. Rokovania sú náročné a obe strany, Kosovo a Srbsko, musia realizovať tieto výsledky. Pos- pozdravujem prítomnú pani veľvyslankyňu a ďakujem aj pani spravodajkyni Lunaček. Ďakujem, pán Majkeriste. Príjmate modrú kartu od pána Sániho. Áno. Takže, pán Sáni, môžete hovoriť, položiť svoju otázku. Ďakujem. Na slovo pani predsednička, vážení kolegovia. Pozreli sme sa na rôzne krajiny, ktoré sa blížia k vstupu do EÚ. No a v Kosove sme povedali rovnaké veci ako v prípade ostatných, čo by mali robiť a tak. Ale myslím si, že my máme určité úlohy. 5 členských štátov EÚ ešte neuznalo Kosovo ako nezávislý štát. Čo si o tom myslíte? Áno, jasné, že všetkých 6 štátov Západného Balkánu majú európsku perspektívu, tak sa na tom dohodli šéfovia vlád v roku 2003. Tak všetky to krajiny sa hýbu, smerujú do EÚ, napriek tomu, že každý inou rýchlosťou. Čo sa týka uznania Kosova, tak to je otázka, ktorú si musí každý členský štát vyriešiť sám. 23 členských štátov EÚ uznalo Kosovo, 5 nie, ja som z Nemecka a my sme uznali Kosovo. Ďakujem. Teraz pán Picula. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Lunáček za jej správu ktorá hovorí o stabilizačnej asociačnej dohode, ktorá bola nedávno ratifikovaná v Európskom parlamente. Je to také uznanie e, približovania Kosova do Európskej únie. Avšak bohužiaľ naďalej sú tu problémy e, s parlamentom a tam by sa malo diskutovať o budúcnosti krajiny. Taktiež sme počuli, že táto krajina má vážny úmysel vstúpiť do EÚ v budúcnosti a dúfame, že sa to stane a taktiež sa vyrieši otázka fungovania opozície. Avšak v budúcnosti bude dôležitá implementácia všetkých vecí, na ktorých sme sa dohodli. Vysoká miera kriminality, vysoká nezamestnanosť, neslobodné médiá. Toto sú rôzne oblasti, ktoré ešte treba riešiť. Taktiež je treba znížiť počet migrantov, ktorí prechádzajú do EÚ a taktiež musíme liberalizovať vízový styk pre občanov Kosova. A ja dúfam, že medzi touto správou o Kosove a budúcou správou o Kosove sa zaznamená ešte veľký pokrok. A ja Lutujem, že Kosovo nemohlo pristúpiť do UNESCO, tiež si myslím, že by sme mali robiť niečo, aby sme vytvorili v Kosove multietnickú spoločnosť, predovšetkým čo sa týka vzdelávania a zamestnávania príslušníkov menšín. A dúfam, že táto asociačná stabilizačná dohoda bude veľkým prínosom a bolo by logické, aby najmladšia európska krajina si získala európsku podporu. Ďakujem. Ďalej pán Ujazdovský. Ďakujem za slovo. Vážené kolegovia, pani predsednička, ja si myslím, že pán minister Kunders e, veľmi krátko a stručne a presne vyjadril to, čo by sa malo stať vo vzťahu EÚ-Kosovo. Musíme podporovať reformný proces a musíme žiadať určité reformy, ktoré priblížia Kosovo k EÚ. Ja by som bol rád, Keby tá správa bola trochu úspornejšia, keby sa obmedzovala na to zásadné, napríklad čo sa týka budovania demokratických štátnych štruktúr, e, nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii, proti terorizmu. V tejto správe je príliš veľa ideologických aspektov a niekedy menej znamená viac. Takže rovnako ako kolega Džambacký si myslím, že by sme mali byť trochu zdržanlivejší, čo sa týka liberalizácie vizového styku napríklad. Ďakujem, pán Radoš. Ďakujem za slovo. Kosovo je najmladšou európskou krajinou, ktorá vznikla z vojny, ktorá tam prebehla pred e, nejakými rokmi. No a ja si myslím, je dôležité, aby krajiny, ktoré si prešli vojnou, aby v nich nastal demokratický proces, je treba normalizovať taktiež vzťahy so susediacimi krajinami. Kosovo je krajinou, ktorá je veľmi dôležitá pre normalizáciu vzťahov v susedstve a taktiež e, podporuje, podporuje stabilitu ostatných krajín v regióne. Preto, musím, preto dobre, že máme e, túto do, asociačnú e, stabilizačnú dohodu, ktorá urýchli demokratizačný proces v Kosove. A myslím si, že by pomohla aj liberalizácia vízového styku, no ale predovšetkým situácia v kosovskom parlamente by sa mala vyriešiť. Ďakujem. Pani Bilde, minúta a pol. Ďakujem. Kým sa Európska únia pomaly rozpadá, e, zamestnanosť, ekonomika, bezpečnosť e, a tak ďalej. Vy naďalej e, predpokladáte príjmanie takých územných celkov, e, ktoré nič k integrácii e, nekvalifikuje. Nezabúdajte, že Kosovo ešte stále nie je prijaté e, ako suverénny štát e, v OSN. Neprijalo ho ani Španielsko, Slovensko, Cyprus, Rumunsko a Španielsko. V roku 2015 50 krajín členov UNESCO odmietlo Kosovu štatút permanentného členského štátu. Možno by ste mali začať e, kosovským sebom vysvetľovať, E, lebo oni sú skutočnými obeťami masakier v rok, z 90. rokov. 250 e, tisíc e, exilantov spomedzi nich za 10 rokov a mali by ste preukázať tie výhody ortodoxným menšinám, ktoré sú ešte v tejto krajine stále prenasledované. Aj tento víkend kláštor vo Vysoký dekani bol predmetom islamského útoku ja očakávam veľmi netrpezlivo, ako nám vysvetlíte e, výhody toho, čo vlastne Európe prinesie pripojenie takéhoto územia. E, v roku 2011 e, toto je krajina, ktorá najviac odoláva boju proti korupcii. Nám tu horí dom a my sa zaoberáme zadným dvorčekom ja očakávam od vás, že príjmete svoju zodpovednosť a Prerušená rečnička. Pani Bilde, je tu modrá karta od pána Jakobčiča. Príjmate ju? Áno. Pán Jakovčič, môžete? Ďakujem. Pani Bilde, ďakujem. Ak podľa vás a to je môj názor, ehm, nie je vhodné viesť realistickú mierovú politiku na Balkáne, ako e, podporovať nepriateľstva minulosti. Nie je e, lepšie, aby si premiér Srbska a e, Kosova viedli dialog. Ja si myslím, že tým prispejeme k mieru a nie vojenskou a bojovou rétorikou. Samozrejme, ja s vami E, súhlasím, aby existoval dialog medzi týmito dvoma krajinami, ale Európska únia má už sama problémy vo vlastných krajinách e, presadzovať pokojné prostredie, tak ja nechápem, prečo chceme integrovať ľudí, ktorí ešte stále nenašli vlastné upokojenie. Takže ďalším rečníkom je pán Kukan na minútu a pol. You, Ďakujem, Vítam uznesenie o Kosove a ďakujem spravodajkyni. Dohoda o stabilizácii a pridružení prináša nové perspektívy do vzťahov medzi EÚ a Kosovom. A ja by som chcel vyzvať Kosovo, aby využilo túto dohodu a vykonalo potrebné reformy. Táto správa víta pokrok, ktorý bol zaznamenaný v Kosove v mnohých oblastiach, avšak musíme venovať väčšiu pozornosť e, stavu demokratických inštitúcií a taktiež otázkam e, súvisiacim s právnym štátom, spravodlivosťou a korupciou, pretože toto je hlavnou súčasťou integračného procesu. Preto som prekvapený, že tieto otázky boli odsunuté na bok v rámci tejto správy, predovšetkým keď hovoríme o postupnom e, vyraďovaní Eulexu. Mali by sme Kosovu dať šancu sa rozvíjať a rásť, aby sa jeho občania e, cítili rovní v tomto regióne. Je dôležité zahrnúť Kosovo do európskych programov a taktiež e, pokročiť s liberalizáciou vízového styku a taktiež podporiť jeho účasť v regionálnych organizáciách. Taktiež chcem podať jednu vec, čo sa týka správy. So všetkým rešpektom nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. V zásade, čo týka implementácie dohody, my hovoríme, Srbsku. Všetko musíte bezpodmienečne implementovať. A Kosovčanom hovoríme, neplňte, neimplementujte, počkajte si na rozhodnutie ústavného súdu. Toto sú dvojité, toto je dvojitý meter, ja to nemôžem prijať a budem hlasovať proti tomuto. Ďakujem, pán Kukán. Takže táto posledná vaša pripomienka bola výzvou pani Lunaček, ktorá by sa vás rado niečo pýtala v rámci modrej karty. Príjmate to? Áno. Takže pani Lunáček. Ďakujem, milý kolega Eduard. Ja s vami veľmi rada vždy spolupracujem, aj v prípade Kosova, napriek tomu, že viem, že Slovensko neuznalo nezávislosť Kosova, ale vždy konštruktívne spolupracujete. Ale pokiaľ hovoríte, že ja v mojej správe žiadam od Kosova iné veci, než sa vyžadujú od Srbska. V tej druhej správe, áno, samozrejme Kosovo tiež musí plniť, implementovať, ale sú tu určité aspekty, ako napríklad ústavný súd, kde je to treba urobiť e, v, e, v súlade s tou dohodou, ktorá bola dosiahnutá 25. augusta. Takže toto som myslela. pani predsednička, nechcem vás napadať a spochybňovať vaše predsedníctvo, ale chcem jednu vec objasniť. Bola to modrá karta, alebo to bola otázka, alebo čo to bolo? Pokiaľ si spravodajkyňa chce uzurpovať viac než pol minúty navyše k svojej správe, tak si myslím, že pokiaľ to urobí v rámci modrej karty, tak by mala položiť otázku a nie to využiť ako príležitosť povedať tomu ešte niečo viac. Takže prosím, pani kolegyňa, buďme solidárni a pridržiavajme sa pridelených rečníckých časov. Vážený kolega, cítim sa teraz taká pokarhaná za to, ako vediem túto schôzu. Myslíte si, že za každým, keď sa niekto prihlási v rámci modrej karty, tak dodrží tých 30 sekúnd a položí nejakú jednu jasnú otázku? Samozrejme, že nie. Dobre, modrá karta je tu na to, aby sa pokladali otázky, ale taktiež sa v jej rámci môže vyjadrovať názor. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pani Ward. Minútu. Ja vítam odporúčania kolegyne Ulrike Lunáček, čo sa týka uzavretia tejto dohody, ktorá nie len podporí politický dialog a priniesie nové formy politickej spolupráce, ale taktiež má dáva nám možnosť zosilniť kontakt medzi ľuďmi. Občania a občanské spoločnosti musia byť prítomní, čo sa týka e, v rámci procesu implementácie tejto dohody a všetko to musí prebiehať transparentným spôsobom, pretože občania sú zásadným prvkom. Máme tu napríklad dokumentované sexuálne násilie zo strany srbských e, vojenských a polovojenských jednotiek v, e, priebehu vojenského konfliktu musíme podporovať pozitívne procesy v tomto regióne, musíme dať väčšie právomoci občanskej spoločnosti, aby sa podporovala medzikultúrna výmena, dialog medzi ľuďmi, aby sa zbližovali európske národy alebo národy EÚ a kosovský národ. Predovšetkým hovorím o mladých ľuďoch, pretože Mladí sú budúcnosťou a musia vyrastať s európskou víziou a my ich teraz nesmieme sklamať. Ďakujem ďalej pán Kiučuk na minútu. Ďakujem. Vážení kolegovia, Kosovo je najmladšou európskou demokraciou a my by sme mali jeho pokrok sledovať zblízka tento pokrok bol významný za posledných pár rokov a musíme uznať, že vláda sa snaží implementovať legislatívu napríklad v oblasti e, ochrany ľudských práv, snažia sa viesť konstruktívny dialog so Srbskom. Všetky tieto reformy, ktorými prechádzajú cieľ európskej integrácie, toto je motivované tým, že e, chcú európsku budúcnosť a Máme tu dohodu, ktorá bude stimulom pre ich krehké, krehké, hospodárstvo. A nepochybne sa musia riešiť otázky e, slobody vyjadrovania, boja proti korupcii, právne, princípov právneho štátu a nedostatočnej účasti občanskej spoločnosti e, na verejných procesoch. A Kosovo je veľmi dôležitým štátom pre e, oblasť Balkánu a pre celú Európu. A máme tu ešte členské štáty, ktoré neuznali nezávislosť Kosova, ale plná integrácia Západného Balkánu je jedinou, e, jediným, ktoré, čo môže spôsobiť stabilitu. Ďakujem. Ja chcem poďakovať kolegyni Lunáček za kvalitnú prípravu tejto správy. To by mal byť stimul pre pokračovanie e, pokroku Kosova na ceste do Európy, čo ja podporujem rovnako ako chorvátska vláda. E, aký je teraz základom európskej integrácie Kosova? ale ja ľutujem, že Kosovo nie je členom UNESCO. Je dobré, že sme zaregistrovali pokrok e, vo vzťahoch medzi Kosovom a Srbskom. Je dôležité pokračovať v dialógu so Srbskom a v normalizácii vzťahov medzi týmito dvoma krajinami. Kosovo a Srbsko e, to sú krajiny, e, ktorých obyvateľia potrebujú víza, aby mohli cestovať do EÚ. Ja som za liberalizáciu vízovej pomoci pre Kosovčanov a plne podporujem prístup komisie aj rady a vyzývam komisiu, aby urýchlila svoju prácu, aby a kontakty medzi kosovskou mocou a opozíciou, aby tieto vzťahy boli konštruktívne a aby bola rešpektovaná demokracia a jej princípy. Ďakujem, pán Bioti. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. naj- najskôr chcem poďakovať pani Lunáček za vynikajúcu prácu jej aj všetkým jej spolupracovníkom. E, táto stabilizačná a E, asociačná dohoda, ktorá vstupuje do platnosti, je veľmi pozitívna na posilnenie stabilizácie tejto krajiny a spolupráce s touto krajinou v mnohých oblastiach. Čo chcú občania Kosova? Liberalizáciu vízovej povinnosti, to všetci vieme. A pod je veľmi dôležité, aby sme o tom v našej krajine hovorili. Kosovo je jedinou krajinou Západného Balkánu, ktorá nemá tento štatút a je veľmi frustrujúci pozerať sa, že ostatné bývalé juhoslovanské krajiny toto právo majú. Samozrejme, že Kosovo musí zlepšiť situáciu v oblasti právneho štátu, ľudských práv a tak ďalej, ale Mali by sme te, tento proces urýchliť, mali by sme garantovať isté práva pre kosovčanov, aby, sa, aby tam došlo k potrebným e, reformám. Ďakujem teraz, pán Tokeš. Ďakujem, pani predsednička. Pre mladý kosovský štát je to skutočne veľký pokrok, že takto rýchlo v oktobri podpísali dohodu stabilizácia pridržení. Avšak táto podpora zo strany Európskeho spoločenstva neznamená ani zďaleka, že sme úplne spokojní s pokrokom tohto bývalého juhoslovanského štátu. A taktiež je treba, aby zvyšných 5 členských štátov EU uznalo e, nezávislosť Kosova a je treba, aby Srbsko normalizovalo svoje vzťahy s Kosovom. A zároveň nový albánsky štát taktiež musí vyvinúť úsilie e, bojovať proti násiliu a korupcii. Predovšetkým nová vláda musí poskytnúť Srbom práva, ktoré, potom, ktoré v minulosti oni vyžadovali, keď Srby boli pri moci v rámci Srbska. No a čo sa týka e, toho celého procesu, musíme sa spohľadnúť jeden na druhého, musíme sa navzájom podporovať, pretože oni sa doteraz e, vzájomne blokovali tieto dve krajiny. Ďakujem teraz pán Mamikins, vážení kolegovia, pani predsednička. Od e, jednostranného prehlásenia o nezávislosti Kosova v roku 2008 Európska únia takmer okamžite začala európsky integračný proces Kosova a rovnako tak e, to urobila e, čo sa týka rozhovoru medzi Belehradom a Prištinou, kde sa ujala v podstate vodcovstva. Avšak Kosovo musí rešpektovať e, európske hodnoty, ako je demokracia, sloboda vyjadrovania a médií, dobré vládnutie, spravovanie. To je povinné. Taktiež Kosovo a Srbsko musia dosiahnuť kompromis, čo sa týka e, dlhodobého mieru a spolupráce. Srbský e, postoj voči Kosovu je v podstate postoj, postojom ľudí, ktorí sa cítia ukrivdení, že, že prišli od čas svojho historického územia. A samozrejme, Kosovo nesmie sa stať e, členom EÚ, pokiaľ všetkých zvyšných 5 členských štátov, ktoré ešte neuznali Kosovo, to tak neurobia. To je Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Ďakujem. Teraz pán Peter len na minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán predseda, pán predseda rady, poslanci. Zistilo sa, dokázalo sa, že Kosovo s asociačnou a stabilizačnou dohodou spravilo významný krok vpred a chcem zablahoželať pani Lunaček k vynikajúcej správe. Táto správa umožní Kosovu pokračovať, pretože neexistuje žiadna iná alternatíva ako mierová koexistencia, vrátanie, rešpektovanie zásad identity a všetkých práv. A taktiež musíme zohľadniť aj úsilie pani Mogherini, ako aj otázku vizového styku, ktorá sa musí vyriešiť v budúcnosti. Ďalší rečník, minut, minúta. Vážený pán predseda, pán komisár, nezabúdajme, že rokovania s kosovskými úradmi sú v prospech spolupráce medzi Kosovom a Srbskom a teda podporujú mier v Európe a takisto podporujú budúci vstup Srbska do EÚ. To je dôkaz, že európsky duch je stále živý a dokazuje, že budúcnosť Európy e, prechádza kultúrou zodpovednosti a kompromisov. Chcem privítať úsilie Federiky Mogherini, e, pokiaľ ide o jej úsilie vynaložené na normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Výsledky tohto dialógu sú už viditeľné E, napríklad prejavilo sa to vzájomným uznaním istých zákonov. Samozrejme, cesta je to dlhá, ale ide týmto smerom e, chudobným kosovčanom chýbajú perspektívy. Tam je takmer 50% na nezamestnanosť, masová imigrácia a tak ďalej. To sú ďalšie dôvody na podporu e, implementácie stabilizačnej a asociačnej dohody s Európou, pretože to umožní priblíženie sa kosovčanov k európskym hodnotám. Týmto sme skončili zoznam rečníkov a teraz by sme pristúpili k spontánnej rozprave. Mám tu dlhý zoznam, ale dodržíme tých 5 minút. Prvým rečníkom je pani Švejca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani Lunáček za kvalitnú správu aj pani Mogherini a pánovi Hánovi, ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli nielen k tejto správe, ale aj e, k možnosti e, dospieť pokroku v tejto oblasti. Tento pokrok je dôležitý pre Srbsko, pretože podporuje stabilizáciu Balkánu a je evidentné, že najdôležitejšou podmienkou pokroku sú vzťahy so Srbskom a E, to priniesie väčšiu mieru upokojenia a preto treba podporiť liberalizáciu e, vízového režimu a treba povedať, že podpis tejto zmluvy je jednou z etáp potrebné pracovať na zblížení stanovisk vládnej moci a opozície. Je škoda, že v Kosove, Kosovu sa nepodarilo pristúpiť do UNESCO a je poľutovania hodné, že sa instrumentalizuje táto situácia tak, aby sa zabránil prístup Kosova do UNESCO. A pripomínam, že ešte aj týchto 5 štátov, ktoré ešte neuznali existenciu Kosova, by sa mali zamyslieť a prehodnotiť svoje rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Kosovo je E, akousi amorfnou formou, ktorú vytvorili e, e, cudzie sily vyhlásilo nezávislosť v rozpore s rezolúciou 1244 OSN, ktorá predpokladala autonómiu Kosova v rámci Srbska a rovnako aj bývalý prezident Tači je obvinený so e, zločinov, najmä e, s e, predajom ľudských orgánov a prenasledovaním kresťanov. My chceme tiež signalizovať, že Kosovo je medzi desiatimi krajinami, ktoré sú najviac, majú najviac ľudí, ktorí bojujú na strane Daesh. Toto všetko ukazuje, že Európsky prístup nie je absolútne e, predpokladateľný pre Kosovo a táto krajina ani nie je uznaná všetkými európskymi krajinami. Bez západných balkánskych štátov si nevieme predstaviť EÚ ako integrovaný priestor. Kosovo má byť súčasťou tohto procesu, ale je pred nami ešte veľa práce, na, ktorú treba spraviť Pomohlo by, keby tých zvyšných pečlenských štátov uznalo tiež Kosovo. Odčlenenie Kosova od Srbska nebol prirodzený vývoj, naopak. Regionálne autonómie znižujú napätie medzi etnickými menšinami a prispievajú k mieru. Príklad Kosova je príkladom toho, ako zle sa môžu veci vyvinúť, ak sa nevenuje pozornosť menšinám. Toto nie je nebezpečný precedens secesie. Ďakujem. Pani predsednička. Pani predsednička, ďakujem. Mám jednu otázku predchádzajúca predsedajúca dovolila modrú kartu. A ja by som chcel požiadať pána Slivoviča, aby sa vyjadril na miesto mňa a e, ja by som pánovi Selimovičovi z mojej politickej skupiny veľmi rád prepustil svoj rečnícky čas. Pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, kolegovia. Kosovo sa blíži k EÚ a ku, e, e, k lepšej budúcnosti svojej krajiny. Musíme dúfať, že sa veci rýchlo vyvinú a že sa zrealizujú potrebné reformy potrebnou rýchlosťou. Taktiež musíme, sa musí vyriešiť otázka srbskej menšiny uznanie Kosova, normalizácia vzťahov s Kosovom sú predpokladom aj preto, aby sa Srbsko priblížilo k EÚ a dohoda s Kosovom, medzi Kosovom a Srbskom a vyriešenie srbskej menšiny v Kosove je zase predpokladom pre Kosova, aby sa dostalo do EÚ. A v zásade musíte mať legitimne zvolenú vládu, to je požiadavka a komisia musí vyznať, vyslať veľmi načas vhodný signál. Teraz dávam slovo pánu Šoltesovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ďakujem za slovo a chcem sa tiež poďakovať pani Lunaček za jej vynikajúcu správu. Kosovo je jednou z najmladších demokracií a štát s s aj s najmladšou populáciou, obyvateľstvom. A teraz je na nás, aby sme tejto krajine umožnili stať sa normálnym demokratickým štátom, aby sme sa vyhli e, hromadnej migrácii, vysťahovalectvu a musíme zabezpečiť krajine budúcnosť. Na to sú potrebné štrukturálne reformy, je tu otázka zločinu, verejných financí, ako aj otázka dohľadu nad verejnými finančnými prostriedkami, potom susedské vzťahy so Srbskom. V každom prípade je dôležité, aby Kosovo mohlo byť nezávislé a aby sa mohlo stať členom dôležitých medzinárodných organizácií. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Komisii som položil rôzne otázky, napríklad doprave na seba, určenie a e, pokiaľ viem, komisia nemá právo uznávať štáty alebo vonkajšie hranice. Nie je toto pokritectvo, keď porušujete vlastné zásady. Kosovo nie je štátom uznaným OSN ale, OS, ale EÚ má osobitné vzťahy s týmto územím, tak ako keby to bol potenciálny členský štát EÚ. Ak sa pozrieme na to, ako vyzerá situácia a na to, čo robí vysoká predstaviteľstva a vytvorenie srbských obcí v rámci Kosova, tak sa chcem spýtať, či je vôbec niečo, čo EÚ nespraví na to, aby nezabezpečilo svoju neokoloniálnu stratégiu. Teraz dávam slovo pani Polčákovi, hovorí pani predsednička. Nie je tu. A teraz pán Obermajer, ktorý bude posledným rečníkom. Pani predsednička, myslím, že by sme mali veci nazývať správnym menom. 200 džihadistov na milión obyvateľov, to znamená, je to väčšia hustota ako Belgicko a mm, máme krajinu, kde sa stavajú mošity z osádsko arabských peňazí a e, je to krajina, kde sa presadzuje salafistický islam. Vyzerá to veľmi reálne, píšu švajčiarske noviny, že Kosovo by mohlo byť prvým islamským štátom, v EÚ. E a pritom sa považuje Kosovo súčasne aj za točňu organizovaného zločinu. Takže nevidím žiadne dôvody na asociáciu alebo členstvo tejto krajiny. Rešpektujme želanie tých občanov EÚ, ktorú nechcú rozšírenie EÚ a už vôbec nie je o islamský štát. Myslím si, že tu máme v Kosove ďalšiu načasovanú európsku bombu. Ďakujem, tým sme skončili ro- spontánnu rozpravu. A teraz by som dala slovo pánu komisárovi Hánovi, aby prišiel so závermi za komisiu. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že väčšina tu v parlamente jasne vidí, že my potrebujeme dosiahnuť úplnú integráciu Západného Balkánu do EÚ, že stabilita, mier, zmierenie, hospodársky rozvoj sa dajú dosiahnuť len tak povediac v prostredí EÚ. A dnes som tu počul určité znepokojenie, iritáciu. A to sa dá rozplynúť len tak, keď vytvoríme inklúziu, začlenenie, európsku perspektívu ja si neviem predstaviť ani zo strategicko-bezpečnostných politických dôvodov, že by sme mali niekde nejakú čiernu dieru na západnom Balkáne, kde by neplatili európske pravidla príslušnosť zásady právneho štátu. Ak by to tak bolo, tak dôsledky by boli oveľa závažnejšie, Takže my musíme pracovať na rozvoji týchto krajín, to je úplne jasné, ale neznamená to, že už sme tam, kde chceme byť, ale je to nevyhnutný proces a tu zdôrazňujem slovo proces a jednoducho rokovať treba. Tieto krajiny treba podporovať v ich sociálnom, hospodárskom, ústavnoprávnom rozvoji tak, aby sa približovali k EÚ. Pre Kosovo je stabilizačná asociačná dohoda momentálne ten najvhodnejší nástroj na to, aby sme išli touto cestou. To, čo je teraz dôležité, je implementácia, realizácia. A tu môžeme len apelovať na všetky politické síly v Kosove, aby sa venovali tejto úlohe, aby sa s ňou popasovali. My chápeme určité politické rozpory, na to sme všetci zvyknutí aj tu z tohto parlamentu Existujú jednoducho ale spoločné národné ciele a európska perspektíva by mala byť práve takouto víziou väčšiny politických aktérov v Kosove a preto môžeme apelovať len na tých, čo sú zodpovední v Kosove, aby si tu sadli za jeden stôl, aby viedli debatu, diskusiu, rokovali a vyriešili problematické politické oblasti v prospech krajiny a treba sa dištancovať od násilia tých povstalcov, tak povediac. Komisia sa bude neochvejne snažiť a zasadzovať v rámci svojich možností o to, aby sa Kosovo e, orientovalo na Európu. Už sme hovorili o liberalizácii vízového styku, posilnenie zásad právneho štátu, zlepšenie podnikateľského prostredia Nezabudnite, dámy a páni, že dnes Kosovo produkuje jednu tretinu svojho príjmu z colných príjmov a v Európe bez cieľ colníc to nie je možné. A preto treba už teraz pracovať na tom, aby sa to postupne zmenilo, prebudovalo, aby existovali aj predpoklady. Potom je tu veľká nezamestnanosť, to je to, čo treba riešiť. Vidíme únik mozgov z tohto regiónu. Takže ja si myslím, že jediná možnosť, ktorú máme, je angažovať sa v Kosove a prispieť k tomu, aby tam bol mier, stabilita, výhľad, budúcnosť pre ľudí, aby mohli zostať v tomto regióne a nemuseli utekať niekde v rámci Európy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán minister Kunders, nech sa páči aj vaše závery za radu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, pani predsednička, dámy a páni. V prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni, pani Ulrike Rúnaček za dôležitú prácu, ktorú odviedla pre takýto dôležitý región, ako je Kosovo. Kosovo má veľmi dlhú históriu plnú násilia, ako viete. O tom sa hovorilo aj dnes popoludní. Je to správne, keď si pozriete situáciu od roku 99, tak vidíme obrovský pokrok a ten pokrok treba ešte posilniť. Vidíme tu totiž cyklus hore-dole, hore-dole, ale ja vás môžem ubezpečiť, že EÚ bude pokračovať v pomoci podpore Kosova ale prvotná e, zodpovednosť za pokroky je na pleciach Kosova, jeho vodcov, jeho inštitúcií a občianskej spoločnosti. Reformy sú rozhodujúce, vyžadujú od politických vodcov, aby ich dodržali v prospech obyvateľov Kosova. Reformy, ktoré sú potrebné, sú potrebné v záujme Kosova, nie pre potešenie EÚ oblasti politickej krízy, tak chcem povedať, že so znepokojením sledujeme situáciu. Jasne sme povedali, že násilie pre politické účely je nepriateľné a vyzvali sme obe strany, že problémy treba riešiť v rámci politického dialogu spoločným úsilím. Pani spravodajkyňa, myslím, že ste tiež hovorili o ústavnom súde Kosova a ako všetci vieme, rozhodol, že asociačná Dohoda Srbov bude podľa prvej dohody, ktorá sa uzavrie v súlade s ústavou. A treba teraz konkrétne pracovať na znení týchto asociovaných komunít v rámci tohto dialogu. Tiež ste hovorili o európskych nádejach, ašpiráciách obyvateľov Kosova. Počul som tu vyhlásenia niektorých predstaviteľov, ktorí Ehm, sa vyjadrovali aj na adresu islamu, ale to nesúvisí s dnešnou diskusiou. Ja zastupujem radu a chcem vás vyzvať, aby ste hovorili s argumentami, ktoré sa týkajú samotnej problematiky a nie tu na a nehovorili diskriminačne. Vízová liberalizácia je proces, dúfame, že sa nám ho podarí dotiahnuť ako pani Lunaček hovorí, dosiahol sa pokrok, ale nestačí. Aby to bolo dosť, tak ide tu samozrejme o budúcnosť mladých občanov Kosova, chcú cestovať, to by tam pomohlo. Ale komisár Kahan spomenul aj ďalší aspekt, to je boj proti organizovanému zločinu, korupcii, nezávislé súdnictvo, to sú dôležité aspekty. Budeme podporovať Kosovo v jeho úsilí finančne aj technickou odbornosťou. A keď Kosovo splní svoje záväzky, tak e, budeme posudzovať veci podľa výsledkov. A jedným z výsledkov môže byť slobodné cestovanie Kosovčanov ako ostatných Európanov. Ešte k nadobudnutiu účinnosti SAD po vašom schválení Rada musí prijať e, uznesenie o uzavretí, to má byť 12. februára, a potom by nadobudla e, táto dohoda účinnosť dva mesiace po tomto podpise a schválení. Čiže buď 1. apríl alebo 1. maj sú tie prvé reálne dátumy. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. A tým sme skončili túto debatu.